1 rokovacieho poriadku. Tieto správy e, sa týkajú mandátov rokovania, sú k dispozícii na web stránke plenárky a zápisnice a respektíve názvy týchto budú uverejnené na konci plenárneho zasadnutia. V zmysle článku 69 COC 2 Členovia politických skupín, ktorí dosiahli e, istý priemer, môžu do zajtra útorka 14. marca do 24 hodín predložiť návrhy či rozhodnutia k týmto rokovaniam. Ak sa nepredloží žiadna žiadosť do tohto termínu, alebo pripomienky, tak jednotlivé orgány budú môcť začať rokovať. Rád by som informoval, že